Radi by sme začali. Otvieram posiedzenie. Ogłaszam znovenie sesie. Otváram dnešné zasadnutie. Budeme pokračovať e, v našom zasadnutí, ktoré bolo prerušené 17. decembra roku 2009. A musím vám s veľkým smútkom povedať, že Pilar Juarez bol zástupkyňa našej misie na Haiti